čím cieľom je dosiahnuť zlepšenie stavu dodržiavania ľudských práv v Tibete. Ďakujem, eh, hovorí predsedajúca, ktorá týmto uzavrela rozpravu pod týmto bodom. Eh, vážení kolegovia, ďalším bodom eh, nášho programu sú jednominútové vystúpenia v zmysle článku 150 rokovacieho poriadku. Článok 150 upravuje eh, jednominútové vystúpenia tak, že nesmú zabrať viac v agregáte ako 30 minút. Máme 74 žiadosti o vystúpenie. Viac ako 74. No a je eh, zjavné, že to sa nepodarí. 74 sa nezmestia do 30 minút. Takže poprvýkrát to urobíme tak, Eh, že sme vopred urobili určitý výber, aby sme dodržali tú polhodinu. Uplatnili sme jednoznačné kritéria tí, ktorí už vystúpili v rámci iného bloku jednominútových vystúpení. Nebudú mať udelený čas a naopak teda tí, ktorí zatiaľ nevystúpili v rámci blokov jednominútových vystúpení, majú možnosť vystúpiť. No a tí, ktorí nebudú môcť vystúpiť, boli o tom informovaní e-mailom a nemusia teda tu vysedávať a čakať zbytočne na udelenie slova. Určite chápete, že to bola jediná možnosť, ako e, zabezpečiť plynulý chod e, e, nášho, našej rozpravy. Takže tým, ktorý bol udelený rečnícky čas, sa môžu rovno pustiť do rozpravy. Prvým je pán Svensson. Talman! Den 11 april är det meningen att Sudan ska välja president Takže v apríli e, v Sudane bude volený e, prezident, takisto aj parlamentné zhromaždenie má voľby a po mnohých rokoch poprvýkrát budú voľby. E, Oman Hassan al-Bashir je to prezident, ktorý sa ujal moci po štátnom preprate a vlastne Medzinárodný vojnový tribunál má viacero žalob mm, jeho smerom, s ktorými sa zaoberám. Al-Bashir pohrozil s tým, že e, e, e, vylúči zo zeme medzinárodných pozorovateľov. Tvrdil, že zasahujú do interných záležitostí Sudanu. My dobre vieme, že Sudan je štát v zúfalej situácii a donorská konferencia minulý piatok v Káhire dospela k názoru, že 1,4 miliardy eur je nevyhnutný na znovu obnovenie regióny Darfuru. Chcem eh, vyjadriť eh, vieru, opäť predsednička eh, prerušili. Pán Kasolidis. Pani Bajčitis. predsedajúca, kolegovia, my skutočne počujeme hlasy e, tvrdiace, že už sme sa vymanili z krízy, ale kríza pretrváva v mnohých členských štátoch. Zdá sa, že keď hovoríme o kríze, hovorí, hovoríme jedným dýchom aj o verejných financiách a opomína sa otázka nezamestnanosti je zaražajúce, že e, vysoko postavení zástupcovia EÚ blahoželajú viacerým vládám k úspechu, napriek tomu, že v ich príslušných krajinách rastie nezamestnanosť, e, sociálne záruky e, sa strácajú a skutočne čoraz viac ľudí sa ocitá na hranici chudoby. No a treba si uvedomiť to, že tie vlády, ktoré nedokázali zastaviť nárast nezamestnanosti, si nezaslúhujú svoju chválu. Myslíme si, že EÚ by mala skutočne e, dohliadať na národné stratégie e, oživenia po kríze. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Alfano je ďalšou rečničkou. Ďakujem pekne. Zaznamenali sme, že 16 ľudí bolo odsúdených za E, trestné činy odsúdených v Taliansku. Neexistuje legislatíva v Európe, ktorá zastaví ľudí, ktorí boli odsúdení predtým, aby boli zvolení tu. E, je na členských štátoch, koho nominujú na post e, poslanca Európskeho parlamentu. Teraz v Taliansku prebieha proces čistého parlamentu. Malo by to pokrývať zvolenie aj ľudí do Európskeho parlamentu. Myslím si, že ak niekto chce kandidovať, nemal by byť predtým odsudený alebo čeliť nejakému obvineniu. V minulosti sme sa zaoberali prípadom Kasíny a napokon sa rozhodlo, že výbor AFKO nebude pokračovať pri rokovaní tohto prípadu. Myslím si, že v súlade s článkom 190, teraz je to článok 123, by sme mali zaviesť jednotný volebný postup v celej EÚ. Ďakujem. E, ďakujem pekne. E, letisko Fontarabi, ktoré je e, označené za jedno z najnebezpečnejších na svete, funguje tak, že Rozbiehacie dráhy pre lietadla, štartovacie dráhy pre lietadla sú naprogramované tak, že sa nedodržovajú pravidlá. Plánuje sa rozšírenie plochy tohto letiska e, v Fontarabí, hovorí pani Gréce. A ja sa chcem opýtať, či Európska komisia schvaľuje narušenie prírodného prostredia, e, z ktorého časť je chránená aj programom Natura 2000 a práve komisia financuje tento program už teraz funguje medzinárodné letisko, ktoré nie je dostatočne využité. V blízkosti tohto letiska nebolo by lepšie využívať toto letisko, ktoré už existuje a nerozširovať ďalšie letisko. Rada by som, aby sme zohľadnili toto rozširovanie letiska. Ďakujem pekne, pán Migalský. E, Ďakujem pekne hovorí pán Migalsky. Ja by som rád eh, pripomenul eh, Maxima Zulieva. Je to ruský novinár, ktorý bol zavraždený v Bielorusku, bol novinárom a blogerom. A nie je to prvý prípad, eh, v ktorom bol zavraždený novinár v Bielorusku. Máme desiatky takýchto prípadov za posledné roky. Je to potrebné napraviť, pretože vieme, že bez práce novinárov neexistuje absolútne žiadna sloboda ani demokracia. A na toto by sme sa mali sústraďovať v dialogu s Ruskom. Myslím si, že v tomto roku e, tu v Európskom parlamente sa má zorganizovať seminár na túto tému. Moja delegácia spoločne s výborom AFET organizuje toto vypočutie, ale myslím si, že okrem toho každý jeden z nás musí neustále zdôrazňovať, že sloboda pre novinárov je základom pre slobodu spoločnosti. Ďakujem pekne, hovorí pán Rád by som teraz poinformoval o tomto. Najposlednejšie údaje hovoria o tom, že nemecká firma Daimler bola odsúdená v Spojených štátoch obvinená eh, z toho, že aplikovala nezákonné praktiky. Ide tu o výšitku obvinenie z korupcie. To isté sa dokázalo aj v prípade firmy Siemens. Aj tam sa postupovalo nezákonne. Išlo o nezákonné obstarávanie a, a to zatriaslo v podstate aj Gréckom. Okrem hospodárskej a finančnej krízy prebieha aj morálna kríza. Až donedávna nemecká vláda popierala alebo neprenasledovala e, tých, ktorí sa previnili voči korupcii mimo hraníc Nemecka. E, namiesto toho, aby zasiahol OLAF, e, riešilo sa to inak. Nemali by sme takto mrhať peniazmi našich daňových poplatníkov. Ďakujem pekne. Teraz pán Salavrakos. Ďakujem. Pred Európskym parlamentom by som rád povedal, že došlo k porušeniu povolenia na greckých územných vodách iba niekoľko míl od pobrežia. Toho sa dopustili zástupcovia Turecka a bola tam zapojená aj grécka obchodná loď. Toto je prvá časť témy, ktorá sa spája s greckou finančnou krízou, ale údaje sa uvádzajú, ktoré sú nesprávne. Časť problému je politický problém, pretože Naši susedia nás neustále provokujú a provokujú grecké vojenské sily tým, že porušujú um, náš letecký priestor aj územné vody v okolí Grécka. Rečníkovi bol vypnutý mikrofón. Došlo zrejme k technickému problému. Entschuldigung, da ist ein Mikrofonproblem. Mm, prepašte, hovorí pani predsedajúca, je nejaký problém s vašim mikrofónom. Vážená pani predsedajúca, rád by som poukázal na to, že Grécko prijalo veľmi zásadné opatrenia, ktoré majú obrovský dopad na domácnosti v Grécku. Gréci sú zúfali. Grécka spoločnosť už to viac neunesie. Ako som už uviedol, problém je v podstate politického charakteru. Nechceme peniaze od žiadneho občana Európy. Chceme len solidaritu Európskej únie. Európska únia ako orgán musí pomôcť vyriešiť problémy na našom trhu. E, ďakujem pekne. A ďalším rečníkom je pán Obermajer. Pred zhruba desiatimi rokmi uvalili eh, členské štáty EÚ, vtedy bolo 14 sankcií na Rakúsko. Eh, ministri Rakúska sa nemohli zúčastňovať neformálnych zastanutí rady, ale eh, Rakúsko naďalej platilo poplatky do rozpočtu EÚ. Tieto sankcie priniesli aj výsledok. Nezávislá správa konštatuje, že účasť vlády nie je žiadnou hrozbou pre demokraciu. E, ak sa budú zavádzať takéto sankcie na bilaterálnej úrovni, nemá to žiadny vplyv na situáciu v oblasti e, právneho systému. Ohrozuje to iba suverenitu členských štátov. Ja si myslím, že Európska únia sa poučila z toho a uvedomuje si, že je potrebné rešpektovať suverenitu členských štátov EÚ aj občanov e, týchto štátov vzhľadom na slobodu v Rakúsku. Dúfam, že jeden z hlavných iniciátorov súčasnej politiky ktorý bol vtedy zakomponovaný do tohto úsilia, pán Louis Michel, eh, si trúfne vycestovať na dovolenku do Rakúska aj po tom, čo sa stalo. Ďakujem pekne. Ďalšiu rečničku je pani Mathieu. Vážená pani predsedajúca, eh, včera Francúzsko hm, vzdalo poctu jednému z policajtov, Jean Schnern, ktorý bol francúzsky hm, dôstojník a policajt, eh, ktorého zavraždila organizácia ETA 16. marca v parískej oblasti. A za 40 rokov to bolo 860 ľudí, čo boli obeťami, ale teraz prvýkrát teroristi zautočili na francúzského policajta. A to znamená, že musíme viac spolupracovať v boji proti terorizmu. To je naša povinnosť. Veľmi skoro španielsko-francúzska spolupráca bude modelom pre spoluprácu vlny. My vlastne prvýkrát vytvárame spoločné vyšetrovacie týmy v rámci Európskeho priestoru spravodlivosti a to bude veľmi účinný spôsob, ako aplikovať napríklad európsky zatýkač. No, žiaľ, napriek tomu všetkému, čo máme v Európe, nebolo možné zabrániť tejto vražde. Preto musíme zintenzívniť náš boj proti terorizmu. Ďakujem ďalej, Joe Higgins. President, uh, on Air Commissioner Kuneva C'est c'est moi. L'autre, mystique, <laughs> ok. Euh, sú tam nejaké chyby, sú to dva pánovia Higginsovia. Takže toto bude Joe Higgins. <laughs> To je George alebo Jim? Joe Higgins. <laughs> Um, Môžeme sa vrátiť na začiatok času? Dobre. Pani predsednička, kampaň People Power Valdisusa e, v Severnom Taliansku chce zastaviť e, budovanie e, rýchleho vlaku tam od francúzskej hranice cez až po Turín. Krásne odolie Valdisusa je len pár kilometrov odtiaľ, ale už tam je dielnica a hlavná cesta a železnica. Táto kampaň jasne ukazovala, že vlak TAV to nemá odvodnenie, ale 48% terajšej kapacity železnice sa využíva a bude to veľmi mm, škodlivé pre životné prostredie a bude to e, ničiť e, kolektory podzemnej vody a e, tiež tam sú nebezpečie kontaminácie e, pri kopení tunela. Desiatky tisíc ľudí sa mobilizovali na opozíciu toho a škandálne sa policajné nasilie používa proti na zastrašenie tejto kampane. My vyzývame EU, aby prestala financovať tento projekt TAV a um, víťazstvo eh, pre eh, ľudí vo Valdisu sa eh, bude víťazstvo pre životné prostredie. Ďakujem teraz pán na to Jednu minútu. Pani predsednička, stále mám väčšie obavy z toho, ako e, miestne orgány v mojom voľnom období e, v Severnom Anglicku e, využívajú poplatky za parkovanie, aby naplnili svoje príjmy. Napríklad zavedenie parkovacích poplatkov veľkú postihuje miestny priemysel a už spôsobuje zniženie príjmov malým a stredným podnikom a vedie vedie ich k bankrotu. Ľudia e, obvinujú britskú vládu, e, niektorí ukazujú e, na mestské zastupiteľstvo, ale ako vždy temná ruka Európskej únie je v pozadí aby sa naplnil rámec, ktorý bol navrhnutý v európskej dopravnej politike do roku 2010. Toto je ten genius, že je to krok jednej osoby vždy e, sa e, poukazuje na niekoho iného a e, netolerancia Bruselu vôbec sa neobjaví v pozornosti. Ďakujem teraz pani Sinclair. Thank you, uh, ma- madam uh, Um, Ďakujem, pani predsednička. Ja som e, z západnej Midland, za e, tam 20% e, sa klasifikuje ako zelená oblasť. Tam sa nám podarilo úspešne zabraniť mestskej výstavbe. No, vláda Spojeného kráľovstva podporuje budovanie domov a táto ohrozuje e, zelené plochy, kde ja bývam a e, to ukazuje e, nerespekt voči našim kultúrnym tradíciám, ale komu na tom záleží. Vy ste odjak živa nerespektovali naše kultúrne tradície a nemôžeme od vás nič očakávať. Ďakujem. Ďalšia rečnička je pani Antonescu. Mulțumesc, doamnă președinte. Iau cuvântul astăzi în fața dumneavoastră și a colegilor mei Ďakujem, pani predsednička. Ehm, chcem vyjadriť ehm, potrebu, ktorú si tým preto, aby sme mali spoločnú stratégiu pre riešenie problémov e, nasilia proti ženám. Vo všetkých e, európskych štátoch sa toto rieši medzi e, stranami, ktoré sú pri moci vláde a ostatnými. A, prečo v oblasti domáceho násilia nepreklenieme ideologické rozdiely. A prečo nebudeme spoločne pre spravodlivejšiu spoločnosť? E, musíme bojovať e, proti fyzickému a psychickému násiliu proti ženám. Podľa štúdy tieto e, násilia psychické je vždy e, horšie ako e, fyzické a španielské predsedníctvo e, Ehm, považuje ehm, boj proti násiliu proti ženám jednu z prior- za jednu z priorít a e, vytvorenie Európskej agentúry a e, vytvorenie rozkazu pre odlučenie a oddelenie ehm, boj predstavuje dôležitý boj. A predsednička e, prerušila rečničku. Problem, Blinke, Pani Linkevičiūtė. Pirmininkė, džiaugiuosi, kad ir valstybė. Ja som veľmi rada, že Európska únia sa e, zaviazala bojovať proti chudobe a vyhlásila tento rok za Európsky rok boja proti e, chudobe a sociálnej exkluzii Teraz e, vidíme asi 8 miliónov Európanov, ktorí žijú pod e, hranicou chudoby a veľa Európanov, e, hoci aj keď majú pracovné miesto, musia bojovať proti chudobe a nemôžu, no, chudobe a nemôžu mať dôstojný život. Európska únia pridila 17 miliónov eur na plnenie konkrétnych krokov v roku 2010. Tento rozpočet sa bude venovať na seminári pre zvyšenie podobia a verejné konzultácie, ktoré majú bojovať proti stereotypom. Je to výborná iniciatíva, no musíme zabezpečiť, že tieto fondy sa budú používať transparentne a dosiahnuť tých e, občanov, ktorí najzúfalejšie to potrebujú. Musím zúrazniť, že jeden rok nestačí na boj proti chorobové a preto chcem vyzvať Európsku úniu a členské štáty, aby robili konkrétne kroky a prijali dlhodobé záväzky, aby zabezpečili transparentné predeľovanie prostredkov medzi tým, ktorí to najviac potrebujú. Ďalší je pán Tusas v rozhodnutí izraelskej vlády hm, pokračovať s hm, budovaním 1600 nových e, domov vo východnom Jeruzaleme a rozširovanie e, osad na e, západnom brehu a pokračovať v blokade pásma Gazy všeobecne hovoriac e, zvyšujúce sa útoky izraelskej armády na palestínskom území jasne ozrkadľujú zločinecké plány Izraela a e, imperialistických síl e, proti Palestíne a ostatným ľuďom. A ak toto nepresvedčí aj tých najnedôverujúcich ľudí, Izrael, vzťah Izraela z EÚ a USA boli povýšené a túto podporil, podporu e, vyjadrili s veľkým dôrazom a podporou, keď e, izraelský premiér nedávno navštívil USA. Bolo povedané, že Izrael je viac ako len priorita pre geopolitické, imperialistické plány. A predsednička prerušila rečníka. Paška. Teraz pán Paška. Pán Paška, nech sa páči. hraníc ostalo na území maďarska okolo four hundred tisíc slovákov rovnako ako maďarov na území slovenska. maďarská menšina na slovensku je dodnes stále rovnako početná. v maďarsku je však situácia iná. slovenská menšina je zdecimovala z pôvodných four hundred tisíc slovákov na necelých thirty three tisíc teda ani nie na jednu desatinu pôvodného počtu. je to tým že slovenská vláda poskytuje maďarskej menšine vzdelanie v materinskom jazyku na viac ako seven hundred školách a maďarská vláda to slovákom v maďarsku umožňuje len na jednej jedinej základnej škole. aj preto sa nedávna kritika susedov o vzdelávaní maďarskej menšiny z úst prezidenta sólyoma človeka ktorý sa pokojne a nečinne pozerá na to ako jeho administratíva v jeho krajine národnostné menšiny dusí inak ako nechutná pokrytecká zlomyselná provokácia srbov rumunov a slovákov ktorí sa na rozdiel od maďarov o národnostné menšiny na svojom území skutočne starajú maďarský ombudsman pre národnostné menšiny predsa tiež varuje že v maďarsku stále dochádza k totálnej asimilácii národnostných menšín. uniunea europeană are reguli foarte stricte privind securitatea. Ehm, európska norma má ehm, prísne normy, čo sa týka ehm, potravinovej bezpečnosti a e, výrobcovia musia veľmi investovať, e, aby respektovali tieto normy. Napriek tomu viac ako 55 e, koreniec, ktoré sa spotrebujú v EÚ, majú bakteriovú kontamináciu podľa štúdia Salmonella Campylobacter. To sú dva najtoxickejšie baktérie, sú prítomné v telách troch zo, všetk, z, kaž, e, troch zo štyroch e, kúrenec, ktoré e, sa chovajú v EÚ. A toto je veľmi obávajúce, veľké starosti, to spôsobuje spotrebiteľom a musíme prijať návrhy, aby sme zaručili, že Európania budú mať prístup k nezávadným potravinám a druhá vec je, že tie normy, ktoré máme, aj keď sú prísne a hoci sú byrokratické, možno nie sú tie najvhodnejšie. Ďakujem pekne ďalším rečníkom. Ďalší rečník je pán Tobačný. Ďakujem za slovo, čo sa týka eh, nariadenia o, o trhu s vínom, e, tak e, členské štáty sa teraz trápia s uplatňovaním tohto, e, tohto predpisov. A treba si uvedomiť, že označenie Tokaj je teraz chránené a ide o geografické označenie. To však protižečí nariadenie EÚ. Buď hovoríme o jednej alebo druhej kategórii. Buď je to názov alebo miesto pôvedu v e, databáze Bacchus. Naj, nenájdeme e, tú požiadavku Slovenská Európska komisia už túto vec doriešila e, e, e, a vlastne slovenská legislatíva, ktorá toto upravuje, vlastne už nie je platná, takže komisia by mala na to reagovať. Pani predsedajúca, Európska e, zahraničná služba by mala zastupovať Európu na vonok v zahraničných otázkach. A táto diplomatická služba musí e, zabezpečiť, aby každý členský štát bol dostatočne dobre zastúpený. Záujmy, kultúra, skúsenosti každého štátu musia byť zastúpené. Samozrejme, znamená to aj toľko, e, že E, pri personálnom obsadzovaní budú platiť e, e, rovnaké, rovnoprávne kritéria. Generálny tajomník Rady a komisie zaplnil personál tejto diplomatickej služby ale a diplomati členských štátov predstavujú len jednu tretinu celého zboru. Veci vyzerajú tak, že treba urobiť niečo, všet, niečo preto, aby bola zabezpečená e, teritoriálna vyváženosť. Tak funguje Európska únia. Neviem, prečo v tomto prípade by sme mali robiť výnimky. Ďakujem za slovo. Pán Ziobrov. Európska únia podpísala zmluvu vzťahujúcu sa na Latinskú Ameriku zaznamenali otrasy cla na banány. Pokiaľ by sme zrušili túto dohodu, malo by to neblahý dopad na producentov banánov na Madejre, aj na kanárskych oslovoch. E, sú tu pestovateľia banánov a oni majú problémy e, kvôli územným ekonomickým podmienkam a, e, a mm, ukončenie takejto dohody bude mať trvalé následky pre týchto pestovateľov. Hovoríme o pestovateľoch na, na Madejre, na Kanárskych ostrovoch. Oni by mali požiť zažívať osobité podmienky, ktoré zohľadňujú geografické podmienky e, a tak umožniť im ďalej exportovať. Pani Čardes? E, pán e, predsedajúci, SR Technics temer pred rokom ukončili svoje aktivity na Dublinskom letisku a to znamenalo stratu viac ako 5000 5000 eh, pracovných miest. Bola podaná požiadavka o čerpanie z globalizačného eh, fondu, eh, ale komisia zatiaľ túto vec nedoriešila. Írska vláda nepredložila napriek výzve komisie doplnenú požiadavku treba si e, uvedomiť, že i napriek neblahej situácie v Írsku, ale uvedome si, že táto žiadosť, ktorá ovplyvňuje tisíce ľudí, e, ostala na stole premiéra. E, skutočne cynik by si mohol myslieť, že neaktivita vlády súvisí s, s vlastnými problémami, ktoré má vláda. A skutočne írska vláda by mala túto otázku riešiť. Ďalším rečníkom je pán Komocakos. Je tu? Nie je tu? Zdá sa, že e, nie je prítomný, takže pán sa zadá. Ďakujem e, za slovo. Vážení kolegovia a kolegyne, obraciam sa na vás predovšetkým na komisára Potočníka v otázke ktorá eh, trápi športová komunita ktorí e, mm, jazdia na rýchlo dráhe. E, skutočne toto sú, toto, je veľ, toto sú veľmi hlučné automobilové preteky. E, sú požiadavky, aby silnejšie tlmiče boli inštalované na tieto automobily. Treba si uvedomiť, že súčasť atraktivity tých pretekov je aj tá hlu, funkčnosť týchto vozidiel. E, musíme si uvedomiť, že takáto dodatočná výbava je, e, je hrozbou pre e, závodníkov. Komisár Potočník by mal zvážiť iniciatívu súvisiace, súvisiacu s neblahými dôsledkami existujúcej smernice, ktoré sa vzťahujú na takéto preteky elnök asszony milosevic országában a szerbiai vajdaságban tovább folynak a magyar. Ďakujem pekne, pán Tökeš. V Vojvodine v Srbsku dochádza k násilnostiam na maďarskej menšine a nemajú títo ľudia možnosť ani protestovať. 400 tisíc Maďarov vo, vo, vo, vo Vojvodine. Ehm, niektorí z nich museli násilne odísť tým, že e, došlo k násilnému presídľovaniu Teraz ich je 290 tisíc. Masové násilie na menšinách zo strany srbskej e, tajnej služby voči Albáncom e, sa teraz pokračuje a je cieľený na Maďarov. Vážna pani predsedajúca, Srbský parlament by mal vystúpiť a my, Európsky parlament, by sme mali zasiahnuť voči takémuto konaniu. Um, Predpokladom pre vstup Srbska do EÚ by malo byť to, aby sa tie státisíce obetí, ku ktorým došlo, aby sa aspoň uznali a aby sa to nejako začalo riešiť. Ďakujem pekne. Pani Sinistin má slovo. <gasps> Ďakujem za slovo ženy nie sú dostatočne zastúpené vo vede. E, v Európe predstavujú len 18 všetkých profesorov a vo vedeckej oblasti predstavujú len 27 na riadiacich na, v riadiacich pozíciách. Polsko má 7 žien, hovoríme o vedeckých inštitúciách a skutočne ťaháme za kračí koniec aj v rámci rebríčka EÚ. Je dôležité e, e, uviezť do života nový projekt v Polsku, ktorý zabezpečí silnejšie zastúpenie žien vo vede. E, musíme bojovať proti takejto diskriminácii sú príjmané opatrenia v tomto zmysle. E, e, skutočne ženy musia byť postavené na roveň, rovnaké príležitosti ako muži. E, chcem požiadať komisiu, aby podporila takéto iniciatívy, pretože v, tom, v tomto prípade ide o to, že občania EÚ poukazujú na tieto nedostatky a nikto na to nereaguje. Ďakujem. Pán Gins. S radosťou som e, e, sa dozvedel, že komisia chce prehodnotiť smernicu o o Ide o smernicu, ktorá nebezpečuje žiadnu ochranu pre ľudí, ktorí e, si zakupujú nehnuteľnosť alebo povedzme e, nejaké, nejaké dovolenkové pobyty. E, táto smernica má veľa nedostatkov a E, ide smernicu B2B, to znamená e, e, dodavateľsko-odberateľských vzťahov vo firmnom sektore. A je veľmi chválihodné, že komisár sa chce nad týmto zamyslieť. Ďakujem pekne. A posledným vystupujúcim je pán, Paš, pán Pašku. Pred 20 rokmi Rumúni zomierali za slobodu, vrátanie práva na vzdelanie. E, vďaka ich obete získali e, univerzity slobodu, ktorú požívajú posiaľ. Bolo by smutnou iróniou, keby súčasná snaha rumunského ministerstva školstva dokázala urychlenie schváliť legislatívu, ktorá vlastne obmedzuje tú ťažko získanú slobodu a poviedlo by to k spolitizovaniu univerzitu a napríklad rektorov by musel schvalovať minister, ktorý je politický nominant. No a jednoducho univerzity môžu byť zatvorené a ich, e, e, ich e, majetok odpredaný. Ja skutočne cítim sympatie voči mojim kolegom, profesorom a musíme si uvedomiť, že Lisbonská stratégia v oblasti vzdelávania má svoje atributy a tie treba dodržiavať v každom členskom štáte. Ďakujem pekne. Týmto sme ukončili blok jednominútových vystúpení. Chcem sa vám poďakovať za pochopenie, za disciplinovaný priebeh e, vystúpení a verím, že tí, ktorí